na reakciu na závery rady a diskusiu, alebo verejnú diskusiu s účastnenými aktérmi. Ďakujem za vašu pozornosť, predsednička, ďakujem pánom komisár, ďakujem všetkým kolegom, že zostali tak dlho tu dnes večer s nami. Rozpráva je ukončená, hlasovanie bude v stredu. E, Schádza pokračuje zajtra ráno o 9. Program bol publikovaný a je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu. Ďakujem aj tlmočníkom dnes večer a týmto schodzu zatváram.